tu niekoľko uh, ohlásení závisí sa z včerajšej schôdzi je k dispozícii. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nevidím nikoho a priori, takže je to schválené. Pán uh, kolega, máte tu pripomienku k rokovaciemu poriadku? Nous vous écoutons. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα prosopiku. Chcel by som osobne podotknúť, že sa tu šírili veci, ktoré nezodpovedajú pravde. Pani Cimer e, sa snaží podporiť návrh, aby do programu rokovania sa dostala aj xenofóbia a násilie a ona to teda použila inak, e, respektíve po, brala e, to, že minulý týždeň v Atenách bola demonstrácia zlat, rána. Asi nie je celkom jasné, čo sa v Atenách udialo, alebo sa tu šíria nejaké lži, pretože bolo to výročie eh, pre troch, eh, teda troch hrdinov, ktorí v roku 96 zahynuli a pri tomto podujatí eh, došlo k zákazu, čiže bolo to podujatie, ktoré vláda zakázala. Dobre, podľa programu teraz máme spoločnú uh, disk, rozpravu